Boli tu názory, ktoré hovorili, že podniky v tretich štátoch by boli v lepšej pozície. Na to chcem povedať nasledovné. Ak zamietneme názor komisie a vrátime to späť, tak potom tu budeme mať pravidla, ktoré budú veľmi náročné a zložité. Ďakujem pekne a hlasovanie bude zajtra. verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen. Kolegyne, kolegovia, ďalším bodom našeho programu je správa pani Zomer, kde ide o informovanie spotrebiteľov o potravinách. Opätovne prvou rečníčkou bude správodajkyňa pani Zoma. No, ein bisschen Ruhe ist für Sie. Počkám ešte, kým sa tu ukludní plénum. Čiže pani Zomer má uh, slovo na 4 minúty, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, tieto 4 e, minúty by som rada predložila na 6, 6 minút, pretože tento materiál je tak obsiahly, že inak by sme nedokázali, nedokázali obsiahlo k tomu niečo povedať. E, spotrebitelia by mali mať právo vedieť, čo obsahujú e, potraviny. A prvé informácie o výživnej hodnote potravín e, umožňujú dobré rozhodovanie o kúpe. Je tu množstvo smerníc o, o etiketách pre potraviny a rozsiahla povinnosť pre povinnosť označovať neexistuje pre výrobcov potravín tá rozmanitosť predpisov, či už sú to zákony EÚ alebo národné zákony, Medzičasom je len veľmi ťažko prehľadná. je tu právna neistota, skreslenia hospodárskej súťaže, zábrany v obchodovaní na vnútornom trhu. Všetky tieto nešváry by mal predpis, ktorý tu máme pred, pred sebou, odstrániť. Cieľom je lepšia informovanosť spotrebiteľov, lepšie zákonodárstvo, harmonizácia, odbúravanie e, byrokracie e, návrh komisie nevyhovuje týmto požiadavkám, pretože tu vychádza len e, z domnienok, sú tu nerealistické návrhy označovania, napríklad veľkosť písma 3 mm, ktorá nezaručuje čitateľnosť, uprednostňujú veľké e, koncerny a znevýhodňujú malé a stredné podniky, ktoré predstavujú 80 tohto sektoru. Small Business Act. A je to v rozpore aj so Small Business Actom, tiež s harmonizáciou na vnútornom trhu kde na vnútornom trhu e, výlučne chcú pripustiť 27 e, schvaľovacích inštitúcií. Preto sa text musí zmeniť. Údaje musia byť čitateľné. Veľkosť písma je len jeden z mnohých faktorov. Potrebujeme údaje e, o type písma, kontraste, hrúbke písma, potrebujeme záväzné smernice k čitateľnosti. Údaje musia byť porovnateľné a preto potrebujeme vždy E, vzťah k 100 ml a 100 gramom a nielen e, na porciu, e, teda údaje o výživnej hodnote tak e, možno rozpoznať na jeden pohľad už pri nákupe, ktorý e, jogurt e, je e, najmenej tučný. Musíme odstraniť údaje kiloč o kilojouloch, ktoré nikomu ne, ne, nepomáhajú. Treba používať kilokalorie. To, tomu rozumie spotrebiteľ a tie por- veľkosti porcie musia zodpovedať reali- realite, aby boli pochopiteľné pre spotrebiteľa a čo najjednotejšie. Údaje musia byť nezavádzajúce, musia to byť dobré údaje o skutočnej povahe, pôvode a, a imitáty ako analógový e, paralelný syr a typy mesa to treba takto aj označiť na postrannej časti výrobku, pretože spotrebiteľ musí vedieť, čo kupuje. V konečnom dôsledku spotrebiteľ nebude čítať vlastne nič, práve keď prednú stranu e, preplníme množstvom informácií a preto odteraz navrhujem, aby sa uvádzala len e, hodnota, výživná hodnota v kilokalóriách na 100 gramov alebo 100 ml výrobku. To je realistické. Dôležité je aj škrtnutie výživných profilov Myslím si, že ich nepotrebujeme zachovať. Sú nadbytočné, pretože e, sú výživné hodnoty aj tak označované podľa nového nariadenia. Sú tu kmeň, k, e, k, e, veľmi svojvoľne zvolené hodnoty o obsahu síry, soli, tuky, cukry. To všetko treba uviesť pravdu o zdravotných údajoch a na to nepotrebujeme e, dodatočné ohodnotenie každého výrobku na rozdelenie dobre dobré a zlé, pretože rozhodujúcou je celková výživa a celkový životný štýl. A musíme si klásť otázku, prečo práve veľké potravinárske koncerny tak veľmi lobujú e, pre tieto e, výživné profily. Túto otázku si treba naozaj klásť ten model e, toho semaforu, ktorý sa tu navrhuje, má rovnaké deficity ako tieto výživné profily, pretože celkom nesprávne e, prerozdeľuje výrobky na zlé a dobré. Hraničné hodnoty týchto farieb sú stanovené veľmi svojvoľne, rovnako rozpetia. Farebné kategórie sú priveľké, diskriminujú sa základné e, potraviny, podporujú sa imitáty aj výrobky s umelými posilňo, e, zvýrazňovačmi chuti, umelými sladidlami. A to nemôže byť predsa v záujme spotrebiteľa. Aj model e, GDI, e, priemyselný model má, obsahuje naozaj obrovské množstva, je tu množstvo čísel. Je to zavadzajúce, pretože tu opisuje dennú potrebu, dennú spotrebu 40-ročnej ženy Eh, malé a stredné podniky eh, by, by ťažko takýto model dokázali uviezť do života. A to by opätovne zvýhodňovalo veľké podniky. Musíme eh, chrániť aj malých výrobcov, remeselníkov v oblasti potravinárstva, pretože práve tí chránia naše špeciality, krajinské špeciality, ktoré máme také radi. Preto tá výnimka nepredbalených výrobkov, remeselných výrobkov, nemožno Eh, vy, vy, vyňať, pretože tieto výrobky jednoducho nie sú normované. Napríklad eh, sú tu potrebné eh, rozhovory. Pokiaľ ide o pôvod, či naozaj chce spotrebiteľ, odkiaľ pochádzajú všetky súčasti jeho výrobku, alebo či to nie je skôr protekcionistická myšlienka, ktorá sa tu protežuje. Ja vyžadujem v tejto súvislosti impact assessment. Záverom snad možno skonštatovať, že označovanie potravín nemôže byť určite príručkou dobrého stravovania. Chceme informačné a vzdelávacie kampene pre dobre vyvážené stravovanie v členských krajinách. A záverom poviem, že nie je úlohou legislátora, zákonodárcu vychovávať eh, obč- občania. Musíme mu pomáhať, ale vlastnú zodpovednosť občanovi odozňať nemôžeme. A záverom chcem srdečne poďakovať všetkým zúčastneným, tieňovým spravodajcom, hoď aj neboli z časti ochotní prijať kompromisy, predovšetkým, a teraz je rečnička prerušená. A slovo dostáva komisia, hovorí pani predsedajúca. Nech sa páči, pán komisár Dali. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení poslanci. Ako som už povedal v minulosti, našim cieľom je zabezpečiť, aby spotrebitelia vedeli, čo kupujú a čo jedia. Takže aby si mohli ľahšie vybrať eh, potraviny pre seba a pre svoju rodinu v súlade s ich potrebami, želaniami a cieľmi. Občania, spotrebitelia majú právo na e, správne informácie. Takže ja sa odvolávam na poslancov, aby na toto pamätali počas celej rozpravy. Ale teraz k samostnej podstate. Najskôr sa chcem poďakovať spravodajkyni pani Somers za vypracovanie správy a taktiež týňovým spravodajcom. s väčšinou jej vyhlásení súhlasím, ale nemôžem povedať, že s úplne všetkými. A taktiež chcem e, zdôrazniť e, príspevky výborov IMKO a AGRI a zdôrazním tie najdôležitejšie témy, ktoré sú predmetom pozmenujúcich návrhov, napríklad povinné označovanie pôvodu. To je veľmi dôležité a treba to e, dobre zhodnotiť. Je tu opakované želanie mať povinné uvádzanie v prípade niektorých e, potravín. Komisia by mohla čiatočne súhlasiť s e, navrhovaným rozšírením takéhoto povinného označovania taktiež označovanie nespracovaných e, e, výrobkov, to by taktiež mohol byť e, pragmatický postup. Ale vzhľadom na zložitosť tejto otázky, uplatňovanie nejakého povinného označovanie, to by malo podliehať najskôr hodnoteniu dopadu Spotrebitelia sú samozrejme jadrom e, nášho záujmu a e, ja myslím, že je dôležité mať e, ustanovenia o minimálnej veľkosti písmen, aby to bolo čitateľné a taktiež musia byť merateľné ukazovatele pri monitorovaní implementácií. A potom je tu otázka imitovaných potravín. Ja som teda rád, že parlament predložil e, návrh, ktorý má explicitne e, zamedziť takéto postupy, ale e, zavádzanie definície a určenie takýchto výrobkov to by naozaj sobo prinieslo aj právne problémy a preto potrebujeme mať také označenie, ktoré poskytne jednoznačné informácie spotrebiteľom. A taktiež ma teší Eh, veľká podpora tomu eh, označovaniu na prednej strane potravín. Spotrebiteľ by naozaj mal vedieť, čo je a má sa to týkať iba, nie iba spracovaných potravín, ale aj všetkých ostatných. Takže nie som za obmedzenie rozsahu pôsobnosti tohto návrhu nariadenia. Som však otvorený eh, zmenám pri nes, nebalených potravín. Tu by mali byť e, zabezpečené lepšie e, požiadavky. A teraz e, povinné označovanie, označovanie nano prísad Musí tu byť v prvom rade dobrá definícia a potom e, profily výživných látok. Tu chcem povedať, že nemôžem súhlasiť s návrhom e, pozmeniť alebo vymazať článok 4, pretože to by podkopalo existujúce ustanovenia o tvrdeniach uvádzaných na e, potravinách Niektoré sú zavádzajúce pre spotrebiteľa, pretože nie sú podložené alebo neodzrkadľujú dobre e, danú potravenú a vypichujú iba pozitívne aspekty. Taktiež treba povedať, že tvrdenia e, sú iba puhou iniciatívou, iniciatívou výrobcu, ktorý chce predať viac výrobkov. E, Nenanúcujeme tieto profily nikomu, ale chceme, aby tieto profily boli uvádzané tam, keď v tých prípadoch, kedy e, výrobca uvádza tvrdenia, aby e, mal spotrebiteľ dobre informácie, ale takéto profily nejako e, neobmedzuje to, aké potraviny môžu byť vyrábané. Výrobcovia môžu naďalej vyrábať akýmkoľvek spôsobom, ale nie je dobre zavádzať spotrebiteľov a občanov Ide o to, aby naši občania mali úprimné a úplné informácie o tých výrobkoch, ktoré spotrebovávajú. Taktiež musíme pamätať na to, že nariadenie o tvrdeniach je výsledkom e, rozsiahlej diskusie inštitúcií a naďalej je to relevantná legislatíva, ale Pozerám sa aj na vytváranie takýchto profilov e, otvoreným spôsobom a môžeme sa zamyslieť nad niektorými výrobkami, ktoré sa týkajú tradičných e, výrobkov. A preto vás vyzývam, aby ste podporili komisiu v jej snahe mať e, minimálnu ochranu spotrebiteľov a zabezpečiť prežitie niektorých e, odvetví. Takže ďakujem pekne za pozornosť a teším sa na zaujímavú e, rozpravu a na vaše príspevky. Ďakujem. Ďakujem pekne a najprv dostane slovo v mene výboru IMKO pani Šaldemóze. Nech sa páči. Ďakujem, for Ďakujem pekne, pani predsednička. Náš výbor prijal stanovisko k správe pani Somer a pre našej práce bolo, práci bolo dôležité zabezpečiť to, aby spotrebite mali k dispozícii určité nástroje, mohli si dobre vybrať svoje potraviny. Na výbore sme sa zhodli na tom, že zavádzanie spotrebiteľov pri označovaní potravín je absolútne neakceptovateľnou praxou. Ide o to, aby spotrebitelia mali jasné informácie, to je možné dosiahnuť prostredníctvom jasného označovania. A myslím si, že to označovanie malo byť v prospech spoločného trhu. Sú tu jasné zásady, na nich sa zhodneme, ale keď ide o, tie konkrétne, o to konkrétne riešenie, ako to spraviť, tak tam, tam už nebola taká zhoda. To sme zažili aj na výbore pre životné prostredie. To naznačuje, aká je zložitá táto téma. Preto by sme chceli apelovať na spravodajkyňu, aby nezabudla na to, že tieto informácie sú určitý nástroj pre spotrebiteľov a neslúži to ako marketingové opatrenie pre podniky. Ďakujem pekne a teraz zmene mene výboru pre polnospodárstvo vystúpi pán Tarabel na jednu minútu. Vážený prítomný, ja som trochu nahnevaný. Chcem sa zamerať na pozmeňujúci návrh 101, to sa týka krajiny pôvodu my sme chceli oddelené hlasovanie, pretože to nie je to isté. E, krajina e, pôvodu, to je tam, kde e, bola potravina spracovaná a potom krajina pôvodu, to je to, odkiaľ pochádza niektorá zložka. No ale zatiaľ mi nikto nepovedal, na základe akého článku môže byť zamietnutý tento návrh a dokonca mi niekto povedal, že sa opierame o zvyky a to je veľmi závažné, pretože toto je svojvoľné rozhodnutie, ktoré bude mať e, dopad na obsah e, rozhodnutia. Takže pani predsednička, prosím, e, pomôžte mi v mojej snahe a prosím, aby do 24 hodín e, bol prijatý tento podložený pozmenujúci návrh. Teraz sa dostávame k rečníkom mene politických skupín. Ako prvý dostane slovo pán Líze za skupinu EPP. Slovo máte na 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Najprv by som sa chcel poďakovať pani Zomer za angažovanú a tvrdú prácu tá kritika voči osobe bola z časti nevecná, to si nezaslúžila. A, ale na druhej strane si musíme uvedomiť, že v mnohých otázkach sa zhodneme. Všetci spoločne chceme, aby potraviny boli lepšie označované, aby sme identifikovali imitáty potravín. Sýr sa predsa robí z mlieka, ak sú tam nejaké iné látky, tak to musí byť vpredu na obale uvedené, že ide o imitát. Ďalej chceme spoločne jasne označovať výživnú hodnotu. Doteraz to tak nemáme a to chceme všetci chceme mať také informácie, ktorým bude rozumieť spotrebiteľ. K tomu môžem povedať takú menšiu historku, ktorá je aktuálna v Nemecku v niektorých štátoch. Ide o to, ako sa volajú tie, tie veci, ktoré spôsobujú, že sa vaše oblečenie zmenšuje, sú to kilojouly. No. A tu som chcel povedať, že ide o niektoré jednotky, ktoré občania poznajú a ktoré nepoznajú. A teraz poviem ďalšej téme. Tie vyživové profily, e, tu by sme nechceli, aby, aby sme išli túto cestou. Vieme, že diskusie boli zložité. Diskutovalo sa napríklad o soli v chlebe, o francúzskom síre, síre a ďalších témach. Chcem sa poďakovať komisárovi Dalimu, ako aj predsedovej komisie Barozovi, že sa snažili to objasniť. Nie je tu žiadne rozhodnutie kolégia a potrebujeme tu jasnosť a poprosím, aby ste podporili pozmeňujúce návrhy EPP. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo v mene socialistov a demokratov pani Wilmot na 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Tento návrh bol veľmi kontroverzný a je to veľmi, komple- je veľmi komplexný. Ako tenia spravodajkynia za našu politickú skupinu ja by som sa chcela spýtať, aké informácie chcú naši spotrebitelia, keď kupujú potraviny a ako najlepšie môžeme poskytnúť tieto informácie. Máme tu epidémiu obezity v našom kontinente, to sme nikdy to nemali, vieme jednoducho veľa tukov, veľa soli, toto vedie potom k diabetesu, problémy so srdcami, problémy s pečenou a tak ďalej. Dôležité, aby naši spotrebitelia mohli jasne identifikovať výživový obsah potravín. Toto je dôležitá vec, ale dôležité, aby, aby skôr občania si boli vedomí čo, toho, čo môže, čo nemohli porovnávať, e, porovnať produkty a položme si otázku, kto kontroluje to, čo jedia e, naši občania. Sú tu rozličné spôsoby označovania potravín, je to princíp semaforu a tu občania vedia, či ten produkt, ktorý kupujú, či tam je veľa tukov, soli, cukru alebo málo. Potom je to spra- spracované potraviny a, sú tu, a to sú všetko priemyselne produkované potraviny. Častokrát výživný obsah je veľmi nízky a častokrát sú občania zavádzaní v tom, čo kupujú. Chcel by som zdôrazniť, že toto sa nebude týkať nemeckého chleba, nebude sa to týkať ani masla, ani masla, ani alkoholu, ani e, jablkového džúsu. A ja by som chcela apelovať na všetkých. Predtým, ako sa snažíte rozhodnúť, dobre si to prečítajte, aby ste jasne videli, čo sa tu vlastne navrhuje. To je lepšie, ako počúvať e, lobbystov z e, potravinárskeho priemyslu alebo niektorých ľudí, ktorí vás chcú zaviesť. Chcela by som apelovať na kolegov, aby boli za povinné označovanie Spotrebitelia sú čoraz lepšie informovaní a musia vedieť, ak, aká je krajina pôvodu potravín. Preto je nutné uvedať na správne informácie. Čo sa týka niektorých produktov, je jasné, že, že by mali občania vedieť, aká je krajina pôvodu. Toto sa už rieši napríklad pri rybách, pri hovedzom mese a tak ďalej. Čo sa týka spracovaných potravín, tam je to samozrejme podstatne zložitejšie preto sa toto navrhovalo iba pre meso, hydinu a ryby v spracovaných potravinách. Na záver by som chcela povedať, našej inštitúcii diskutujeme o tom, ako chceme podporovať možnosť výberu pre našich občanov, ako chceme podporovať verejné zdravie. Teraz je tu možnosť poukázať na to, že to myslíme vážne. Konajme a podporte, prosím vás, moje návrhy. Ďakujem pekne. Ďalší rečník v mene ALDE, pán Gebrandy, nech sa páči. Voorzitter, eh, dank u wel. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať eh, komisárovi za všetky vysvetlenia v úvode a chcem sa poďakovať aj pani spravodajkyni za obvedenú prácu. Mám pocit, a už, u, už rok pôsobím v tomto parlamente, eh, mám pocit, že si myslíme, že môžeme vplývať na správanie miliónov Európanov prostredníctvom jednoduchej legislatívy. A myslím, že nás vedie rovnaká myšlienka pri tomto právnom nástroji. Veľmi ťažko sa mení správanie občanov o to viac, že tu ide o 500 miliónov občanov, takže náš vplyv vďaka eh, ustanoveniam o označovaní naozaj eh, bude eh, obmedzené. Nehovorím, že to nie je potrebné, ale musíme byť realistickí. Musíme pamätať aj na to, že spotrebiteľ má právo na informácie. Treba na toto všetko pamätať v rámci tejto rozpravy a výsledok zatiaľ je jasný. V druhom e, čítaní bude mať spotrebiteľov veľa viac informácií, ale zatiaľ sa treba venovať vzdelávaniu, odbornej príprave, aby každý e, žil zdravšie parlamente sa diskutuje o hlavných cieľoch tohto nariadenia. Ide o to donútiť spotrebiteľov rozhodnúť sa rozumne e, pri nákupe potravín, alebo ide o to dať im možnosť voľby. My sme e, liberáli a myslíme si, e, že občania musí mať všetky potrebné informácie na to, aby sa mohli informovane rozhodnúť. A ešte záverom, pani predsednička, myslím, že treba nájsť zlatú strednú cestu medzi tým e, prílišným množstvom informácií a príliš malým množstvom informácií. Takže zlatú strednú cestu a myslím, že taktiež treba e, pamätať na to, že musíme umožniť e, ľuďom mať dobré potraviny. Ďakujeme. A teraz za zelených pán Karl Schlüter na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Moc konzumentov spočíva v tom, že oni musia mať správne informácie. Keď neposkytne správne informácie, tak e, túto moc spotrebiteľ nebudú mať a potom sa zrúti celý vnútorný trh. My nemôžeme centrálne rozhodnúť o tom, aká informácia je dôležitá pre niektorého spotrebiteľa. Každý má iné potreby a my sa musíme snažiť e, zohľadniť čo najviac týchto potrieb. Potom jedna z vecí, kde možno ideme smerom k priemyslu, je to, že nechceme tam označovať potraviny, že majú veľa soli, tuku a tak ďalej. Predsa e, nie je to nič čudné, že, že to označovanie fungovalo na, na základe farie. Predsa takto označujeme aj iné e, produkty, napríklad chladnička alebo auta. A potom, čo sa týka označovania krajiny pôvodu, podľa mňa to by sme mali zrealizovať tu a teraz. Tí, ktorým ide o prospech zvierat, tak e, by mali mať právo vedieť, ako, ako ďaleko bude transportované zvieratá do bytunku. Toto sú veci, ktoré sú dôležité. A jednoducho teraz, keď máme regulovať potraviny, zrazu niektoré veci nechceme zrealizovať. E, tvárime sa ako, ako nechceme povedať e, našim občanom, že napríklad alkohol obsahuje veľa e, kalórií, že pohár vína obsahuje dvakrát toľko kalórií ako, ako pohár malinovky? Ja by som chcel povedať, že sú to podniky, ktoré by mali označovať to, čo dávajú do tých potravín a tu nesúhlasím s komisiou. Na záver by som chcel povedať, že my sme jasne povedali nie trombínu, sú tu ďalšie produkty, podobné produkty na trhu a pani Somer to vie a spoločne sme vypracovali určité pozmeňujúce návrhy, pevne verím, že budú podporené. Dnes napríklad predávame E, niektoré spracované pod, e, protraviny, ktoré označujeme napríklad ako salámu, obsahujú rozličné látky, ktoré to celé spájajú. A sú tu ďalšie príklady, napríklad kupujete vajíčka, máte právo vedieť o tom, akým spôsobom boli držané tie sliepky. Ďakujem pekne. A teraz mene ECR pán Stevenson na 1 minúty. Ďakujem, pán pani predsedajúca. Jedna z najspornejších vecí v tejto e, diskusii je e, krajina pôvodu označovania. Myslím si, že spotrebitelia majú e, právo vedieť pôvod potravín, ktoré jedia hlavne v prípade mesa, či bolo vyprodukované za vysokých štandardov a nebolo transportované veľkými vzdialenosťami pred porážkou. Ale táto vec je veľmi zložitá, pretože zložky sa na základe dostupnosti e, krajiny pôvodu, ceny, cenové dostupnosti zmiešavajú a tieto krajiny pôvodu sa hodiny k od, od hodiny k hodine môžu meniť. To by malo za následky vyššie náklady a určite by to e, zvýšilo aj obalový odpad. A tento, tieto náklady by sa e, preklopili na spotrebiteľa. Preto si myslím, že re, realizovateľnosť povinného označovania pôvodu musí najprv prejsť dopadovou štúdiu a myslím si, že pán komisár to podporí. A hoci táto skutovina, táto diskusia sa hovorí, sa zameriava na e, suroviny, tak pôvod záverečného výrobku je tiež dôležitou otázkou pre špecifické výrobky, ako je napríklad whisky E, nízkokvalitné whisky z krajín ako je Čína, Japonsko či India sa dostávajú na trh ako práve výrobky tým, že majú obrázky, mená e, na e, etiketách, ktoré pripomínajú tradičné, tradičných výrobcov v Európe, aby sa zvýšila ich konkurenčná výhoda. A my musíme proti tomu bdieť a bojovať. A k tomu som podal pozmeňujúci návrh 254. Ďakujem a teraz za eh, skupinu GUE NGL pani Liotard. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážení poslanci, aj dnes ide o to, či sa Európa rozhodne pre priemysel potravinový alebo pre spotrebitelia. Zajtra eh, budeme musieť priznať farbu, či ide o jasný e, orientačný farbový systém, alebo e, dôverujú priemyslu. Pre mňa je politická voľba jasná. Chcete chrániť záujmy obchodníkov, tak podporte e, nápady potravinného priemyslu. Keď chcete ale označovanie, ktoré vám pomôže príjmať rozhodnutia, či už E, e, je tam málo, veľa alebo stredne veľa tuku či cukru, tak e, musíte sa rozhodnúť pre ten systém farie toho semaforu. 60% voličov majú nadvahu, deti majú nadvahu, 55% občanov má rôzne zdravotné problémy. Prečo? Pýtam sa tento e, označovací farebný systém semaforu je celkom e, bežný u domácich spotrebičov či elektroniky a prečo ho nechceme u potravín. Spotrebiteľské zväzy tiež hovoria o zjednodušení farebného označovania, aby e, boli tieto etikety jednoduché a pochopiteľné, aby ste mohli prijímať rozhodnutia celkom jednoducho. Ďakujeme pani Liotar, hovorí pán predsedajúci a teraz má slovo pán Skota na minútu a pol. Gentile presidente, cari colleghi, siamo chiamati... Vážený pán predseda, milí kolegovia, e, máme tu hlasovať o návrhu, kde ide o informovanie spotrebiteľov. Celkom som si kladol otázku, čo chcú spotrebitelia. Sú to úvahy, ktoré tu v parlamente sa príjmajú, alebo je to niečo, čo odzrkadluje naozaj dopity e, spotrebiteľov? Myslím si, že návrh komisie nie je reprezentatívny, pokiaľ ide o tú pozornosť, ktorú spotrebitelia smerovali v posledných rokoch eh, k bezpečnosti potravín. Ide o eh, krajinu pôvodu, ďalšie eh, prvky, ktoré sú rozhodujúce pre výber produktov. Veľmi často sa rozhodujú, rozhodujú e, tí e, výrobcovia, ale predsa rozhodovať sa musia spotrebitelia. Najnovšie zistenia ukazujú, že keď sa vedie dobrý dialog so spotrebiteľmi, keď sa ich pýtame, čo chcú, tak to funguje lepšie. Musíme dobre zastávať tieto záujmy preto treba silnejšie e, zapájať zúčastnených. Nemôže byť preto prípustné, aby kúpne modality boli e, skomplikované ešte nepotrebnými údajmi, ale nemôžeme mať tiež rozhodnutia simplicistické, kde budeme zavádzaní, ako napríklad ten semaforový model. E, nie je to veľmi smerodajné pre celkom správne rozhodnutie nechcem tu byť fatalistický, ale treba byť len otvorený. Ďakujeme pánu Skota a teraz dávame slovo pánu Segedimu. Máte slovo na minútu. Ďakujem, pán eh, predseda. Kolegyne, kolegovia, naša strana považuje za veľmi dôležité, aby spotrebitelia boli informovaní a podporujeme preto uh, Eh, aby bolo povinné označovať pôvod a podporujeme rovnako aj princíp týkajúci sa eh, toho predpisu, že eh, na zodpovednosť môže byť braný aj distribútor, nielen výrobca. Pre vás je dôležité, aby bol jednotný systém farebných kódov, ktorý sa zavede tu e, zdravé a nezdravé výrobky môžu byť rozlíšené, ale to ešte nepostačuje. Musíme tiež povedať, že nadnárodné spoločnosti sú zodpovedné za to, že v celej Európe sa rozšírili e, výrobky potraviny, ktoré len majú názov potraviny, ale v skutočnosti e, vykazujú veľmi zlú kvalitu. Tesco, Kora a ďalšie siete sú zodpovedné za to, že v Maďarsku sa predáva naozaj odpad, e, ktorý sa nazýva potravinami. Na čo sú nám čínske produkty? U, u nás v Maďarsku napríklad um, broskyne alebo kurence z, z Brazílie. Naozaj treba podporovať domáce hospodárstvo a to bude riešenie pre zdravé výrobky. Ďakujem. Ďakujeme pánu Segedimu a teraz dávame slovo pani Ajuso na minútu a pol. Señor señor... Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, vážení kolegovia, toto nariadenie je mimoriadne dôležité pre spotrebiteľov a potravinársky priemysel. Je veľmi zložité mať vyvážené označovanie také, ktoré by obsahovalo všetky zásadné informácie, ale bez toho, aby komplikovalo informácie. Myslím, že musíme zablahožľať spravodajkyni. E, stotožňujem sa s ňou v hlavných bodoch, e, nutričné informácie a taktiež otázka nutričných profilov. Komisia totiž to nerešpektovala svoj záväzok, mala vytvoriť tieto vyživové profily pred januárom 2009 podľa nariadenia 1924 z roku 20, 2006. E, znepokuje ma jedna vec a síce možnosť mať národné normy pre označovanie. E, myslím, že to ide práve proti cieľu tejto legislatívy, pretože tu hovoríme o harmonizácii a chceme zrušiť všetky e, prekážky pre e, jednotný trh. Čo sa týka označovania krajiny pôvodu, súčasná legislatíva počíta s tým, že táto informácia je poskytovaná a ak táto informácia nie je uvádzaná, tak to môže byť zavádzanie spotrebiteľa a naviac sa počíta s možnosťou dobrovoľného označovania. Ja myslím, že keby sme išli ďalej, tak by to za sebou prinieslo aj hospodárske e, náklady a administratívnu záťaž pre podniky, ale bez jasných výhod pre spotrebiteľa. A teraz jednotlivé jazykové verzie na označovaní. Musím povedať, že komisia ide smerom e, súčasnej smernice. E, to, tak, tá funguje dobre keby sme to menili, tak by to bolo proti voľnému pohybu výrobku. Ďakujem pekne, vážená kolegyňa. Teraz dostane slovo pani Nessa Childers na minútu. Vážený pán predseda, viac ako 60 Írov je obezných alebo s nadvahou a rovnaké čísla sú všade v Európe. Toto nariadenie nám pomôže e, bojovať proti e, kríze obezity, ale aj proti cukrovke, e, mozgovej porážke a tak ďalej a taktiež e, ten systém GDI označovania je zavadzajúci a zložitý a potom semaforový systém. To je skôr niečo univerzálne, transparentné, ľahko pochopiteľné a to, môže, e, to má aj podporu e, skupín spotrebiteľov a viacerí to už dobrovoľne uplatňujú. Taktiež si myslím, že výrobcovia alkoholov by taktiež mali uvádzať obsah cukru a kalórií. Zatiaľ mi nikto nepovedal, prečo by sa to nemalo týkať alkoholu. Pán predseda, všetci vieme, že je veľký tlak e, odvetvia prípade tejto legislatívy a preto vyzývam e, poslancov, aby tomu e, odolávali, aby sa zasadzovali za zdravie a aby teda presadzovali označovanie aj na alkoholových výrobkoch. Ďakujem pekne a teraz dostáva slovo pani Korin Lepáž na jednu minútu. Ja sa zameriam na otázku e, farebného označovania. Bolo povedané, že je to zložité, ale to nie je pravda, zjednodušuje to. Potom, to hovorí, e, potom sa hovorí o zákaze, ale to nie je pravda, ide skôr o poskytovanie informácií potom e, sa hovorí, že zo spotrebiteľov robíme deti, ale e, ja sa potom pýtam, pán predseda, prečo združenia spotrebiteľov žiadajú takéto semaforové označovanie. Treba to povedať jasne, bez pokritectva a pretvarovania sa musíme sa rozhodnúť buď pre zdravie, zdravie a ochranu spotrebiteľov, alebo vyhovieť e, lobistickým skupinám, ktoré naviac myslia veľmi krátkodobo, pretože ich záujmy, záujmy sú krátkodobé pri tomto označovaní. E, musí to byť jasná voľba, čo sa týka mňa a nás e, je jasné, že sme za poskytovanie informácií spotrebiteľov. Žiadajú to aj e, zložky sociálneho e, zabezpečenia práve preto, že to bojuje proti niektorým chorobám a obezite. Takže nevzdávajme to. Vieme, prečo sme tu, vieme, prečo sme boli zvolení, e, obhajujeme práva našich spoluobčanov. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo pani Satu Hasi na minútu. Vážení kolegovia, Ak ste tým, čo jete, tak potom ste čím ďalej tým viac priemyselný výrobok. Nadváha sa rozmáha, takisto e, cukrovka typu 2 a srdcovocievné ochorenia. Toto je jasné. Semaforový systém je pochopiteľný aj e, pre malé dieťa na prvý pohľad, ak to nedosiahneme na úrovni EÚ, tak aspoň členské krajiny by mali možnosť, e, mať možnosť uplatňovať tento systém. A taktiež chcem poukázať na otázku e, transtuky. Sú dôkazy o škodlivej povahe takýchto priemyselných trans tukov ich prítomnosť by minimálne mala byť označená na etiketách, aby e, ľudia, ktorí si kupujú čipsy, e, čokoládu a tak ďalej, vedeli. Ďakujem pekne teraz pán James Nicholson na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade chcem povedať, že vítam túto správu a chcem zablahoželať spravodajkyni pretože na tom pracovala dlhú dobu a naozaj je veľmi schopná spravodajkyňa. Poviem niečo veľmi jasno. Ja som za označovanie krajiny pôvodu, ale musíme jasne povedať, čo tým máme na mysli musíme v prvom rade zabezpečiť, že spotrebiteľ bude vedieť, odkiaľ pochádza výrobok a potom taktiež musíme zabezpečiť, aby spotrebiteľ presne vedel, ako bol, e, bola potravina e, vypracovaná, ako sa dostala tam, kde je. S tým súhlasím so spravodajkyňou. A e, tu hrozí, že pôjdeme príliš ďaleko, príliš skoro. Toto je prvý krok, prvé čítanie. Vrátime sa k tomu opäť a opäť a ja naozaj chcem, aby sme napredovali ostražito, ale správne nechceme mať nadmernú reguláciu a a je tu takáto hrozba. Musíme to však kontrolovať, e, musíme postupovať správne. Som za to a musíme využiť čas medzi prvým čítaním a tým ďalším na e, to, aby sme mali hodnotenie dopadu, aby sme vedeli, koľko by to stálo, aký by, aký by to malo e, výsledok, pretože o to nám v podstate ide. Ďakujem pekne, pán Nicholson. A teraz dostane slovo pani Tiandoc. You, uh, anyone... Ďakujem pekne, pán predseda. Nemyslím si, že by niekto uh, chcel tvrdiť, že naši občania nechcú mať istotu, keď kupujú potraviny. Nikto nemôže hovoriť, že by sme nepotrebovali nejaké spravodlivé primerané označovanie potravín. Ale samozrejme musíme uh, dbať na to, aby sme tam nemali príliš veľa informácií v rámci toho označovacieho systému. Musia to byť pochopiteľné informácie lebo ak ich bude príliš veľa, bude nepochopiteľné, budú to tak či tak pozdraviteľa ignorovať a potom vlastne nebude z toho žiadna pridaná hodnota. Takže dôležité, aby to bolo jednoduché, aby tie informácie boli e, ľahko pochopiteľné. Rovnako ako predlečníci podporujem označovanie krajiny pôvodu. Ja si myslím, že je dôležité, aby sme vedeli, odkiaľ pochádza tá potravina. Čo sa týka polnohospodárstva a rybolovu, tak e, oni produkujú potraviny v oblasti, ktorá je veľmi regulovaná. 60 hríb je dovážených do EÚ a častokrát e, je tam úplne iný environmentálny režim. To znamená, že my musíme mať e, tu dobré, dobré podmienky pre náš priemysel. Čo sa týka Severného Írska, tak, tak potravinársky priemysel je veľmi dôležitý. Ja by som chcela apelovať na to, aby sme netrestali priemysel nejakou dodatočnou byrokraciou. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz má slovo pani Françoise Grostec. For one minute and 30. Na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený komisár, vážení kolegovia. Chcem zdôrazniť dva body. Poprvé, výživové profily, som za ich zrušenie, pretože chcem pripomenúť, že ich jediným cieľom je určiť, či potravina môže alebo nie obsahovať nejaké tvrdenie o e, blahodárnom vplyve, ale my nechceme, aby tu bolo zavádzanie spotrebiteľa, pretože niekedy tieto tvrdenia sú na potravinových výrobkoch, ktoré často obsahujú veľa tokov, tukov, cukrov alebo soli, takže som proti tomuto pozmenujúcemu návrhu pretože tieto profily sme vlastne už schválili v roku 2006 a teraz eh, nebezpečenstvo pozmeňujúceho návrhu 205 eh, rituálne eh, jatky. Tým by sme stigmatizovali niektoré náboženské skupiny, pretože by tu bola neopodstatnená nedôvera u niektorých spotrebiteľov a chcem pripomenúť, že niektorá, niektoré meso vhodné na spotrebu ide iba na bežné trhy, pretože nie je vhodné e, pre e, veriacich a pritom e, tieto bytunky splňajú sanitárne požiadavky. Malo by to teda veľký ekonomický dopad, ohrozilo by to prežitie takýchto rituálnych bytunkov v Európe a ohrozilo by to aj malých chovateľov a myslím, že potom je tu veľa pozitívnych bodov pri označovaní aj ale potom tie, e, to semaforové označovanie, ja myslím, že to taktiež bude e, stigmatizovať niektoré výrobky. Nie je toto dobré riešenie. E, A teraz dám slovo pánovi Perejo Rodriguez. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že ten vysoký počet pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa predložili do pléna, potvrdzujú to, že táto oblasť je veľmi dôležitá zároveň musíme sa snažiť, aby sme dosiahli to, čo chceme, a nie presný opak. My chceme, aby spotrebiteľ bol informovaný. Nejde o to, aby sme tu to teraz nejako vysvetľovali niečo, ide o to, aby sme informovali. A keď hovoríme o tukoch, cukroch, soli a tak ďalej, keď chceme o tom informovať, keď chceme hovoriť o rizikách cholesterolu, tak si myslím, že toto je veľmi dôležité. Existujú ale aj potraviny, a potom označovanie pôvodu, ktoré neprinesú veľa, niekedy skôr e, taký zmetok. A podľa mňa sú to veci, ktoré síce poskytujú informácie, ale mm, nič vám potom nie je jasnejšie. Dôležité, aby sme tu mali harmonizáciu a musíme dbať na to, čo skutočne zabezpečí informácie, ktoré sú jasné, ktoré budú objasňovať a mali by sme predchádzať tomu, aby sme spôsobili nejaký väčší zmetok ako doteraz. Ten systém pomocou fariem, ten semaforový systém je podľa mňa zaujímavý, lebo je jasné, že ak, ak e, e, jete veľa soli, tak budete mať problémy, tak informácií chceme mať, ale nie veľa. Ďakujem pekne a Teraz by som chcel dať slovo na jednu minútu pánovi Chris Davisovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Čo malo byť jednoduchšie, ako vytvoriť pravidlá pre poskytovanie informácií spotrebiteľom. A samozrejme rozdielný výklad, rozdielne praxe v jednotlivých štátoch, rozdielne komerčné záujmy. To pokoj na to, že je to nakoniec komplexné. Ja budem hlasovať za označovanie krajinu pôvodu, ako aj za semafory princíp, ako aj viac informácií o alkoholických nápojoch. A, ale priznám, že je tu stále ešte dostatok priestoru na určité nedorozumenia. A vieme, že bola tu určitá otázka na komisiu a tam sa tvrdilo, že tam bolo 44 tisíc prípadov, ktoré súviseli určitými problémami a jednoducho komisia neposkytla jedno, jedno stanovisko. V tejto situácii komisia porušuje európske právo. A bolo by dobre, keby nám komisia na záver povedala, ako riešiť tú situáciu. Ďakujem pekne. The floor to Madame Emma McClarlink per, for uh, one minute. Thank you. Teraz má slovo pani McClarkin na 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Dôležité je poskytovať informácie spotrebiteľom, o to ide v tejto správe a to je dobrý cieľ. A v rámci prípravy ja som viedla diskusia o viacerých témach, napríklad, kde išlo o to, či, či hydina je meso, ako riešiť také veci, ako sú sladkosti. Systém semaforu, ten veľmi zjednodušuje tie vyživové profily, poskytuje základné informácie, ale tie sú potom vágne, abstraktné a toto potom ovplyvňuje výber spotrebiteľov a niektorí poslanci vyjadrili určité hodnotenia, hovorili o systéme semaforu, o tých e, výživových e, určitých vzorcoch. Myslím si, že dôležité je poskytovať základné informácie o tom, čo obsahuje potravina, ako sú tam alergény, aby si spotrebitelia vedeli vybrať ten najlepší výrobok. Ja si myslím, že spotrebiteľ nechcel, aby sme niečo kázali, čo, si, čo môžu ísť a čo nie kam je možnosť výberu. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán Bohuslav Slo- Sonik na 1,5 minúty. Spolného rynku wewnętrznego ogromne znaczenie ma kwestia harmonizacji zasad etykietowania i wzajemnego uznawania produktów żywnościowych. Treba povedať, že uh, <clears throat> dôležité je vzájomné uznávanie. Momentálne sú tu rôzne interpretácie v rôznych členských krajinách uh, k existujúcim komunitárnym predpisom a to sú potom problémy pre voľný pohyb e, tovarov a hospodárskú súťaž. Trošku ma naplňajú obavami povinné udalos, údaje o krajine pôvodu pre rôzne kategórie výrobkov. Myslím si, že pre niektoré členské krajiny e, sa utiekajú k protekcionizmu a k e, vytváraniu bariér pre fun- dobré fungovanie voľného trhu, spoločného trhu. Princíp krajiny pôvodu by malo vychádzať z e, tej bázy, že treba informovať spotrebiteľov, aby sa zabezpečilo, že záujmy spotrebiteľov a výrobcov e, sú rovnako zohľadňované. vyvážený životný štýl a stravovanie. E, to sú body, ktoré sa tu objavili v diskusii a, a označovanie je len jednou z ciest vzdelávať spotrebiteľov. Je tu však aj e, mnoho iných e, e postupov, ako napríklad osvetové e, kampane, som proti e, farebným kódom a označovaniu tohoto typu, pretože to môže mať zlý dopad na stravovacie návyky a životný štýl. V konečnom dôsledku treba dosiahnuť, aby ľudia boli sami zodpovední za svoj výber. Ďakujeme. A teraz má slovo pani Karin Kadenbach na minútu. Vážený pán predseda, pán komisár, úlohou politiky a Európskeho parlamentu by malo byť zvyšovať kvalitu života e, európskych občanov. A k tomu patrí aj zdravé životné prostredie, zdravé potraviny. A aby som sa mohla zdravo stravovať, ako spotrebiteľka tieto informácie potrebujem e, veľmi rýchlo, potrebujem dobré označenie pôvodu aby sa spotrebiteľ zodpovedne a vedome mohol rozhodovať, aké výrobky chce z ktorého regiónu a akého pôvodu. Na druhej strane však tiež potrebujeme aj tie e, výživové profily, pretože len tieto zabezpečujú to, že spotrebitelia no, e, nedostávajú nejaké predstierané informácie o výrobku, ale že naozaj živiny a obsiahnuté e, prvky prospievajú zdraviu ale nad rámec tohoto potrebujeme osvetu, vzdelávanie v oblasti stravovania, zdrav, zdravé e, živiny, zdravé potraviny z zdravého prostredia a pohyb, to všetko k tomu patrí. Ďakujeme, pani kolegyňa. A, a pán kolega Kurský má teraz e, slovo na minútu. Ďakujem, pán e, predseda. Nie je tomu tak každý deň, že by sme sa e, e, bavili o E, o pravidlách, ktoré sú tak veľmi v centre záujmov, záujme, záujmu spotrebiteľov. Práve ovplyvňovanie rozhodovania pri nákupe pri e, e, potravinách je dôležité a dôležitým prvkom je tu označenie pôvodu a etikety musia informovať o krajine pôvodu aj pri spracovaných potravinách. V týchto prípadoch je to trošku zložitejšie, ale dobre by bolo dávať spotrebiteľom informácie o hlavných zložkách e, výrobku. Dôležité je, aby sme tiež e, označovali e, alkoholické nápoje. Výživové, výživové hodnoty by mali byť na etikete týchto výrobkov. Spotrebitelia by mali vedieť, či je vodka urobená z banánov, alebo z zemiakov, alebo obilia sme si určite zajedno v tom, že požiadavky e, európskych spotrebiteľov e, musia nám byť sveté a e, treba zohľadniť všetky tieto záujmy. Teraz má slovo pán Bortoloci na minútu a pol. Ďakujem, pán predseda. Kolegovia, Európsky parlament musí, ako vieme, vyjadrovať sa e, k informáciám o potravinách pre spotrebiteľov. A treba dodať, že e, ide o legislatívny postup, ktorý je objektívne veľmi zložitý, sporný, dlhodobý a to sa ani nedalo e, skrátiť. Ide o to, aby komunitárne právo pre potraviny bolo odsúhlasené a malo transparentnú povahu, aby spotrebitelia neboli zavádzaní. Nesmie predsa byť prípustné, aby im e, výrobky škodili. Pani Zomer, treba odkázať, že sú tu veľmi rozmanité, rozmanité požiadavky, ktoré treba zastrešiť e, rovnakou stratégiou, pretože v krajinách existujú rôzne systémy. Nie je predsa náhodou, že národné usmernenia ešte vždy u informácií o potravinách majú od krajiny ku krajine iný systém a to je potom aj nečistá hospodárska súťaž a je to aj na škodu spotrebiteľov. V návrhu Európskej komisie sa teraz snažíme prepracovať tieto usmernenia a potravinárskému priemyslu umožniť zapojenie, ale zapojiť aj spotrebiteľov. Sulle indicazioni obbligatorie Európsky priemysel musí naozaj e, mať jasno o tom, ako je to u povinných označení, ako aj o hodnot, hodnot e, e, o, o vyži, vy, vyživných hodnot. Európska komisia pri legislatíve o potravinách sa musí prispôsobiť, aby tu bola lepšia ochrana pre jednotlivé potraviny, pretože ešte vždy tu máme ten, tú invazívnu, divokú hospodárskú súťaž zvonka. Teraz počúvame čoraz viac o potravinách a podľa rôznych e, odkazov, ktoré sme počuli a ktoré ne, nezodpovedajú skutočným hodnotám potravín, treba si uvedomať, že toto je dôležité pre spotrebiteľov. Ďakujem a teraz má slovo pán Fernández na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Označovanie potravín, to je e, zásadné na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti. Ja som za jasné informácie pre spotrebiteľov, ale zároveň za nižšiu administratívnu záťaž a za zjednodušenie právnych predpisov, za lepšiu právnu istotu a za zvýšenú konkurencieschopnosť v potravinárskom priemysle. A nikdy nemôžeme zabúdať na malé a stredné podniky, priame predávanie e, výrobcami takých tradičných výrobkov. To nemôže byť predmetom tejto úpravy. A taktiež e, ochrana Eh, rozmanitosti a eh, kultúrnych, eh, kultúrnych hodnôt. Nemôžeme ohrozovať regionálne výrobky. Je to príliš paternalistický prístup komisie. Vlastne to vymazáva spotrebiteľa, rozhoduje za ňoho a nie informuje Takže musíme zabezpečiť eh, slobodu pre eh, ľudí, aby mohli rozhodovať, čo chcú mať v potravinách. Ak Portugálci chcú naďalej eh, konzumovať ich lokálny sír alebo ostatné výrobky, dezerty, aj víno, víno verde, tak musia mať tú možnosť. Blahoželám spravodajkyni Blahoželám jej a podporujem aj tú myšlienku, že spotrebiteľ musí vedieť, čo sa deje, pretože on v konečnom dôsledku rozhoduje. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani McGuinness na minútu 30. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovoríme o poskytovaní informácií spotrebiteľom. My ako poslanci dostávame informácie o veľa veciach, ale je dôležité, čo s tými informáciami spravíme. Chcem sa dotknúť dvoch tém tejto správy krajina pôvodu. Máme označovanie pre hovedzie. Možno, že by si to Únia nebola zvolila, ale donútila nás k tomu kríza a fungovalo to veľmi dobre. A ja podporujem tú myšlienku, že hlavne pri mesových výrobkoch má byť označovanie krajiny pôvodu, aby spotrebitelia vedeli, odkiaľ pochádzajú ich potraviny. A potom druhá téma. E, tu by som e, naozaj postupovala obozretne. Ja sa chcem e, poďakovať tým, ktorí hovorili o semaforovom systéme a systéme GDI. Preskúmala som si to pozorne a viacero pripomienok. Pri cigaretách máme e, varovania o dopade na zdraví. Na mňa to zapôsobilo, určite nikdy e, fajčiť nebudem, ale tí, ktorí fajčia, robia to naďalej napriek týmto alarmujúcim označeniam nezniží e, obezitu, e, vďaka tomu neschudnete, potom musíme zakázať e, výťahy a automobily, aby sme sa viac hýbali, ale o tom pochybujem. Ja myslím, že je to príliš zložité na to, aby sme to vyriešili v prvom čítaní, potrebujeme prehlbenú diskusiu a naozaj musíme pamätať na poskytovanie najlepších potravinových informácií pre spotrebiteľov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Herbert Dorfman na minútu 30. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, chcem sa poďakovať pani spravodajkyni. Efektívne označovanie potravín je veľmi dôležité. Spotraviteľ musí vedieť, čo jesť a musíme mu túto možnosť veľmi rýchlo zabezpečiť. Informácie majú znamenať to, že majú byť správané tak, aby im rozumel aj bežný občan, nielen nejaký špecialista. A to je veľmi dôležité, aby to neboli informácie pre odborníkov. Potom je tu ďalšia dôležitá oblasť, to je oblasť tzv. remeselne vyrábaných potravín alebo produktov, ktoré si kúpite priamo u polnohospodára. Tieto produkty častokrát nie sú štandardizované, čo sa týka ich obsahu, napríklad e, šťavy, ovocné šťavy alebo marmelády. Ehm, nevie sa presný obsah cukru a nie je možné určiť ani presnú výživnú hodnotu. V posledných rokoch sme intenzívne pracovali na to, aby sa potraviny dostali čo najrychlejšie od polnospodáru, polnospodára k spotrebiteľovi. Toto je veľmi dôležité pre všetko v vidieckej oblasti v rámci vidieckého rozvoja sme využili európske programy na to, aby sme podporili práve takéto princípy. Okrem toho ide to vytváranie priamého vzťahu medzi, medzi polnospodárom a kupujúcim, respektíve predajcom. Preto by som vás chcel poprosiť, aby ste podporili tie pozmeňujúce návrhy, ktoré sa snažia nájsť rozumné riešenie pre tento typ predaja. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Richard Zeber na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Je nesporné, že v Európskej únii existujú zdravotné problémy. jasné je to, že záujmy spotrebiteľa musí byť v popredí a je jasné aj to, že potreby nie sú bežným tovarom, ale sú niečím, čo vlastne prijímame do nášho tela. Preto je jasné, že musíme veľmi obozretne pristupovať k potravinám a takto sa musí ísť aj diskusia o označovaní potravín. Zároveň by bolo to naivné si myslieť, že keď budeme mať označovanie potravín, sa nám podarí vyriešiť automaticky všetky problémy. Pozrieme sa do USA, tam je veľmi veľa obéznych ľudí a oni majú tiež označovanie potravín. To znamená, že musíme sa zamyslieť nad tým, ako budeme pristúpať v Európe k tomuto problému. Spomínal sa tu semaforový systém. Podľa mňa tento systém nie je veľmi transparentný a môže zapričiniť určitý e, zmetok. Potom je ten princíp GDA a to je určitý systém, s ktorým by možno mohol pracovať spotrebiteľ. A po tretie si myslím, že označenie pôvodu práve pri potravinách je, to je veľmi zásadné. Väčšina spotrebiteľov chce vedieť, odkiaľ pochádzajú ich potraviny a kde sa vlastne vyrobili. Po štvrté, myslím si, že tie informácie, ktoré sa týkajú zdravia, byť podporené vedeckými dôkazmi, aby mohli pozitívnym spôsobom ovplyvniť spotrebiteľa. Posledný, posledný bod, apel na pána komisára. My stále čakáme na návrh komisie, čo sa týka financovania EFSA. To je jediná agentúra, ktorá ne, nedostáva e, žiadne poplatky zo svojej činnosti a čakáme skutočne na vás návrh. Ďakujem pekne, pán Zeber. A teraz sa dostávame k spontánnym rečníkom a chcel by som informovať kolegyne kolegov, že sa, sa prihlásili mnohí rečníci, preto nemôžeme teraz príjmať ďalších rečníkov na zoznam. Máme tu už takmer 15 a musíme samozrejme dodržať e, stanovený čas. Teraz by som chcel dať slovo pani Weisgerber. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pozitívna informácia dnešného dňa je, že prostredníctvom novej legislatívy dostaneme jednotné záväzné označovanie potravín, ktoré sa bude stiahovať na 100 gramov a takto bude možné lepšie porovnávať. Čo sa týka výživových hodnôt, tie budú informovať e, spotrebiteľa, ktorý sa môže potom rozhodnúť. Ja by som chcela, aby spotrebiteľ bol informovaný, ktorý vie, čo kupuje. Sú tu imitáty, ak sa neoznačujú, tak je tu záujem e, zavádzať spotrebiteľ vanilkový jogurt alebo sír, to sú určité príklady. Tieto imitáty sú príslušným spôsobom označené. Ja sa už teším, že zajtra vyšleme jasný signál rade a že všetci sme si vedomi toho, že potrebujeme lepšie označovanie. Nie ide o informácie, nie o rozhodovanie za spotrebiteľov. Chcel by som povedať, že v podstate neexistujú nezdravé potraviny, existuje akorát nevyvážené stravovanie, preto systém semaforu nie je dobrý. Ja som skôr za ten model GDA a teším sa, že pravdepodobne zajtra všetko pôjde týmto smerom. Ďakujem pekne. Kolegy, se voj, e, eh, volete... Kolegyne, kolegovia, ak všetci chcú vystúpiť v rozprave, tak skutočne je nutné sa držať na tú jednu minútu, lebo ináč to nemôžeme zvládnuť. A čo, keď hovoríte o semafore, tak ja potom hneď dám červené svetlo, ak proste prekročíte stanovený čas. A teraz pán Tabajdy. Kedves kollégák, a fogyasztóknak tudniuk kell... Kolegyne, kolegovia, je dôležité vedieť, čo konzumujete a preto podporujeme eh, jednoznačne model, ten hybridný model, ktorý E, vychádza z toho semaforového e, modelu. Spotrebitelia a ochrancovia práv spotrebiteľov v Maďarsku tento model podporujú, považujú ho za veľmi ľahko pochopiteľný a e, považujú ho za cestu k vyhnutiu sa nesprávnym informáciám. Takto sú možné dobré rozhodnutia spotrebiteľov. Pokiaľ ide o tradičné domáce výrobky, tak si myslíme, že Povinné označovanie by malo platiť len pre určité kategórie. Podporujeme tiež myšlienku, že krajina pôvodu by mala byť, pokiaľ to ide, naznačená už teraz je vlastne povinnosť e, záväzná, povinnosť e, označovať pôvod, pokiaľ ide o ryby a mnohé produkty. Teraz má slovo pán Giovanni Lavia. Neprekročte prosím svoj čas. Ďakujem, pán predseda. Keď je pre tento parlament dôležité predložiť spotrebiteľom bezpečné výrobky, ktoré sa dajú dosledovať, čo je, pokiaľ ide o pôvod, tak musíme umožniť prístup k informáciám o potravinách a primerané označovacie systémy. A označovanie výrobkov musí byť jasné, ľahko čitateľné a to potom voľbu e, spotrebiteľov môže e, e, ovplyvniť, aby kupovali bezpečné výrobky s istým pôvodom. Pre mňa je preto dôležité, aby sme toto plénum vyzvali, aby celkom pozorne preveril všetky pozmejúce návrhy, ktoré tu boli predložené a majú 40 podpisov z, z poslancov. Je to 302 a 50, aby sme mohli hovoriť o pôvode a, a najdôležitejších pri sadách nie len tie najdôležitejšie pri tom prísady, ale e, aj tie, ktoré sú nad rámec toho základného produktu. Sí, sí, sí, je scritta, je scritta, honorevole, je scritta. Nech sa páči, nech sa páči. E, máte tu, máte tu meno na zozname, nebojte sa. Prepáčte, a máme predsa nárok vedieť, či do, slovo dostanem alebo nie. Mohli by ste možno pr- prečítať zoznam. Pani Koraca Bild, Nikulesku za sociálnych demokratov, Arsenis Sarbu, Eštrela, Verňon, potom za Alde, pani Rís, ktorá si hneď vezme slovo teraz, pán Rossi za EFD, pán Paška a za nezaradených pani Obermajer. To sú, prosím, e, žiadosti, ktoré som dostal. Ste spokojná? V poriadku, takže pani Rís. Ďakujem pekne, pán predseda. Dve veci k tomuto nariadeniu. Je zásadné, aby sme zajtra potvrdili pri hlasovaní povinné e, označovanie geografického pôvodu, tak ako to platí pre ovocie, zeleninu, eh, hovedzie meso a rybacie meso. Naozaj toto nariadenie musí ochraňovať investície v mnohých malých a stredných podnikov, ktoré inovujú a vytvárajú pracovné miera, miesta. Takže treba sa zbaviť všetkých neúčinných opatrení, ako napríklad e, ocek 14 a také, ktoré e, teraz iba stoja čas a peniaze podnikateľov. A na záver otázka na komisára Daliho. E, čo si myslí komisia o pozmeňujúcom, doplňujúcom návrhu člán 205, e, ako hovorila pani Grostet, teda tie zvieratá, ktoré sú predmetom rituálnych jatok. Je to iba zbytočná stigmatizácia takýchto výrobkov a je to kontraproduktívne pre odvetvie. Čo si o tom myslí komisia? Ďakujem. Onorevole Mrs. E, Rosač. Pani Rosač. Prego. Um, den europæiske er mig. Európsky spotrebitelia to som aj ja a ja chcem vedieť, čo si dávam do úst v mojej krajine. Chcem mať možnosť eh, vedieť, odkiaľ pochádzajú potraviny. Treba naozaj, eh, aby bola transparentnosť pri potravinách, ktoré kupujeme, bez toho, aby sme museli byť eh, agronóm alebo chemik, čiže údaje na 100 gramov alebo 100 mililitrov. Presne takéto informácie hľadajú spotrebitelia nemôžeme zavádzať spotrebiteľov e, príliš veľkým počtom informácií. Pretože inak e, sa nezmení správanie spotrebiteľov. A taktiež by to stálo tisícky pracovných miest v celej EÚ a to si nemôžeme teraz dovoliť. Teraz e, pani Koráca Bild víziou, aby sme podporili spotrebiteľov a prostredníctvom toho, že im poskytneme jasné, pochopiteľné informácie bez toho, že by sme vytvorili záťaž pre malých výrobcov. Preto ja som proti akémukoľvek falšovaniu a zavádzaniu. Nechceme ľudí odstrašovať, ale jednoducho musíme rešpektovať to, že každý má iný životný štýl, iné predstavy ja som za označovanie pôvodu mesa. Je dôležité hľadať praktické riešenia. Sú tu dve rozdielne alternatívy. Politici by mali zabezpečiť, aby sme vedeli, čo jeme. Musí to byť zároveň posilnenie možnosti výberu a právo na správne informácie. Ja som za výživové profily, ktoré sa opierajú vedecké poznatky a zároveň poskytujú určitú flexibilitu potravinársky priemysel musí prevziať svoj diel zodpovednosti a musí to byť proces samoučisťovania tohoto priemyslu a spoločne musíme zabezpečiť to, aby potraviny mohli prispieť ku kvality, zvýšeniu kvality života. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne pani Koráca Bild. Teraz pán Kriton Arsenis. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem hovoriť o tom, že každú hodinu obrovské lesné plochy sú vyklčované na to, aby bol eh, produkovaný palmový olej, ktorý sa eh, používa v 70 potravín, ktoré kupujeme. Takže prosím, za, hlasujte za 263. Tam sa hovorí o, o povinnom označovaní e, pôvodu palmového oleja, aby občania e, neprispievali k ničeniu takýchto primárnych e, pralesov pretože to e, ničí biodiverzitu a taktiež narúša klímu. E, zajtra pri hlasovaní môžete rozhodnúť o tom, že občania budú konať zodpovedne pri ochrane životného prostredia aj pri svojich potravinových voľbách. Ďakujem pekne teraz pani Obermajer. Ďakujem pekne. 3 milióny detí v školopovinnom veku sú obezné v Európe a pribúda tam každé tisí, každý, deň, každý rok tisícky a toto vedie k veľkým zdravotným problémom. Musíme vedieť o tom, čo jeme. Spotrebiteľ musí dostať jasné informácie a na potravinách musí byť uvedené, čo obsahujú. Preto ja vítam tú myšlienku, aby spotrebiteľ mohol získať veľmi rýchlo prehľad o tom, koľko tukov, cukrov a soli obsahujú potraviny. To, čo by sme mali ale vyňať, je to, aby tam bola uvedená zodpovednosť za pôvod surovín. Podľa mňa dôležité je, aby pri spracovanom produkte sme vedeli, odkiaľ pochádza. Preto je dôležité v tomto citlivom obchodnom segmente vedieť aj to, kto je zodpovedný, to znamená, že tí, ktorí zavádzajú spotrebiteľov a zámerne uvádzajú nesprávne informácie aby boli bráni na zodpovednosť. Grazie, la parola all'onorevole Klas Krista Klas. Ďakujem pekne a teraz pani Klas. Ďakujem, dnes hovoríme o informáciách. Informácie sa poskytujú do celého sveta. Netrpíme na to, že sme mali málo informácií, ale skôr problém je to, že nemáme primerané a jasné informácie. Jedna vec je jasná označovanie potravín nie je jedinou cestou k zdravej výžive. Musíme konať v rodinách, v školách, každý potrebuje mať základné znalosti a dôležité je, aby boli uvedené správne informácie na potravinách. GDA alebo výživové profily, to nie sú nevyhnutné informácie. Semafory, ktoré môžu zároveň ukazovať na červenú a zelenú, to neposkytne žiadnu pomoc potrebiteľovi regionálne označovanie pôvodu. To nespadá už do našej doby. Napríklad zoberme si náš región, tam je mliekáren, ktorá e, spracová mlieko z, z Luxemburska, Francúzska, ale aj z Nemecka. Dôležité je akurát konať proti zavádzaniu spotrebiteľov. Imitát síra musí byť jasne označený a prísada alebo zlepený kus mesa nesmie byť označený ako šunka. Chcel by som poprosiť o podporenie návrhu spravodajky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pani Sarbu. Onorevole Sarbu. Non è presente l'onorevole Sarbu da Ciana? Pani Sarbu nie je prítomná? miesto 636, nie? Dobre, tak pokračujeme ďalej v našom zozname. A slovo pani Estrela. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobré označovanie potravín je základom. Označovanie povodu je dôležité, a to takisto dôležité ako obsah soli, cukru a tuku Toto označovanie musí byť jasné, prístupné, efektívne a musí obsahovať aj zásadné informácie. To ale neznamená, že že by sme nerešpektovali tradičné produkty, ktoré skutočne sú stelesnením kultúry určitých regiónov v Európe. V súvislosti s vínom si myslím, že by sme tam mali mať výnimku z dvoch dôvodov. Poprvé je to určité špecifika, určitú výnimočnosť. To sa zohľadnilo vlastne už, už určitou smernicou. Tam nie je ani cukor, ani tuk, tam je iba alkohol. A už teraz vlastne takto je označované víno, to sa týka aj červeného vína. A potom, keby sme tu nemali výnimku, poškodili by sme taký sektor, ktorý je skutočne pod veľkým tlakom. Ďakujem pekne teraz pán Rossi. Ďakujem, milí kolegovia. Nemusíme mať strach, že by sme zapracovali označovanie pôvodu pre produkty, ktoré konzumujú naši spotrebitelia. Spotrebiteľ musí mať voľnú voľbu, musí vedieť, čo si kupuje a odkiaľ pochádza to, čo si kupuje. Preto e, výrobca musí e, umožniť spotrebiteľovi racionálne rozhodovanie to je prvý krok k vyváženému e, stravovaniu a e, k zdraviu. Vieme, že z hospodárskych dôvodov e, podniky presadzujú len svoje vlastné podmienky, ale treba to čo si urobiť aj pre spotrebiteľa a určité označovanie, ktoré nesmie diskriminovať dobrých a zlých. Ten sa musí rozhodovať sám, pretože my sme sa vždy zasadzovali o to, aby e, e, mali kvalitné výrobky, ktoré vedú k dobrému životnému štýlu. E, nehovorte prosím takto rýchlo. Poďakujú vám potom tlmočníci. Slovo má teraz pán Nikolesku. Ďakujem pekne, pán predseda semaforový systém, o tom sa už dnes veľa hovorili. A to je lákavá predstava, ale podľa mňa to nebude účinné, dokonca nebezpečné. To neznamená, že si myslím, že je to, že to nie je priorita poskytovať informácie, ale netreba uh, deliť potraviny na dobré a zlé, sú iba, je iba nadmerná spotreba potravín. Uh, mohlo by to mať závažné dôsledky na náš potravinový priemysel. Súhlasím aj s pani Grostet, čo sa týka e, rituálnych e, bytunkov, tak ako povedal aj kolega Hoffman, tie tradičné e, výrobky, to je veľká časť výrobkov v Európe a potom je tu aj 351. Teraz pán Paška. Eh, chcel by som úvodom oceniť prácu pani spravodajkyne renaty sommer ktorá sa v príprave správy zamerala na vylepšenie komisiou pripravenej smernice. som presvedčený že pri označovaní výživovej hodnoty potravín sa musíme sústrediť na zmysluplnosť. potrebné údaje musia byť uvádzané v porovnateľných hodnotách nestrácať sa v nejakých symboloch či značkách. ďalej sa musíme sústrediť na zrozumiteľnosť základné údaje a informácie by sa mali uvádzať na čelnej strane aby boli zrejmé na prvý pohľad. doplnkové údaje o prísadách stačí poskytnúť aj na druhej strane výrobku. ďalej sa musíme zamerať na objektívnosť. za pravdivé informácie o výrobkoch musí byť dodávateľ e, zodpovedný aj pod sankciou. ďalšia vec ktorú musíme sledovať je čitateľnosť informácií. veľkosť a hrúbka písma uvádzané v návrhu komisie sú nedostatočné. základné údaje musia byť zrejmé e, konzumentovi na prvý pohľad čo sa týka označovania krajiny pôvodu vidím tu viacero nedoriešených problémov. E, koneční výrobcovia často nakupujú polotovary na trhu podľa výhodnosti cien a striedavo od rôznych dodávateľov z rôznych krajín a v konečnom výrobku sú potom tieto suroviny pomiešané. uvediem špecifické produkty ako sú saláma klobása. v takých prípadoch bude zrejme ťažko krajinu pôvodu uvádzať. ďakujem. ďakujem pekne a teraz pán Vážený pán predseda, vážený pán komisár, ide o mimoriadne závažnú tému, aj o ochranu spotrebiteľov. Podľa nedávnej štúdie e, sa ukázalo, že sa zhoršila e, situácia v posledných desiatich rokoch a každý tretí spotrebiteľ e, má pochybnosti o kvalite výrobkov, takže zaktualizovať, zjednodušiť, vyjasniť označovanie potravín v EÚ, to je naozaj nevyhnutné s cieľom lepšie informovať spotrebiteľov a e, budem hovoriť o dvoch bodoch. E, semaforový systém sme za, ak e, tam budú uvádzané aj vyživové hodnoty uvedené v percentách. A ja som proti povinnému nutričnému označovaniu víno, vín a alkoholických nápojov my sa budeme tejto otázke venovať, ale v nadchádzajúcich troch rokoch a nie piatich, tak ako to navrhuje komisia. Takže toľko ďakujem. Grazie. La parola l'orevole Mikolasik. Slovo má pán Mikolášik. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predseda, kolegyne, vážení kolegovia. Dovolte mi poďakovať sa kolegyni Renáte Sommer za jej náročnú a dôslednú prácu na správe k tomuto návrhu nariadenia

Vážený pán predseda, vážení poslanci, chcem sa vám poďakovať za túto živú a zaujímavú rozpravu. Odzneli silné príspevky k viacerým bodom návrhu. Všetko si pozorne komisia preskúma. Sú tu niektoré témy, ktoré podľa nás sú zásadné pre spotrebiteľov, napríklad dostupnosť informácií o alergénoch, o označovanie na prednej strane, potom dodatočné označovanie členských, e, členských krajinách, potom e, kritéria opravnenosti a ochrana zdravia spotrebiteľov. Opäť chcem zdôrazniť silnú, pod, moju silnú podporu <clears throat> nutričným profilom a my nezastavíme výrobu žiadnej potraviny a budeme pokračovať e, v práci e, s otvoreným e, prístupom. Ak dovolíte, zareagujem na niektoré témy, ktoré tu odzneli. Napríklad financovanie EFSI. Tu môžem povedať, že v súčasnosti pracujeme na e, nelegislatívnej správe, ktorá by mala byť pripravená po lete. A tam by sa hovorilo to o tom, akým smerom sa budeme uberať. Inovácie. Ja si myslím, že naše návrhy nejdu proti inováciám. Komisia je za inovácie jednoznačne, ale sme za zodpovedné inovácie. Chceme inovácie, ktoré fungujú pre spotrebiteľov. Ďalej chceme inovácie, ktoré e, sú prínosné z hľadiska práv spotrebiteľov. Ďalej, čo sa týka smernice, ktorá, ktorú spomenul pán Davis, e, tu musím uviezť, že v súlade s článkom 30 sme zaznamenali zhruba 44 tisíc takýchto požiadaviek zo strany členských štátov, keď sme požiadali členské štáty, aby revidovali tieto sťažnosti, tak sa tento počet znížil na 4 tisíc. To podľa mňa dokazuje, že sú tu nedostatky a, a tieto sťažnosti sa, sa spracovávajú príliš povrchne a práve preto je dôležité, aby sme sa venovali ich prehodnoteniu Musíme to využiť ako marketingový nástroj na predaj výrobku. Toto úsilie a tento počet dokumentov trochu spomalil celý proces, ale pracujeme usilovne na prvej várke. Už nám to zaslala EFSA, teraz sa komisia reviduje a tá druhá várka je tiež v pláne. Onedlho nám ju EFSA zašle. Máme to teda v pláne venovať za tomu. Na druhej strane v súlade s článkom 14 už teraz sme zaznamenali 50 takýchto stiažností a vyhodnotili sme ich buď kladne alebo záporne. Teda toto oneskorenie síce v minulosti zaznamenali, ale pokračujeme predsa len v práci. Ďalej ešte jednu vec by som rád povedal o, e, o otázke dopadových štúdií. E, viete, že komisia podporila tento návrh po širokom procese pripomienkovania a po veľmi podrobnom vyhodnotení a zvážení všetkých možných politických možností. Vplyv viacerých pozmeňovacích návrhov, ktoré predložili poslanci nielen dnes, ale aj v minulosti, e, to prinieslo e, ďalšie požiadavky a nebolo to predmetom vyhodnotenia na to, aby sme riadili lepšie. Podľa mňa je potrebné, aby hodnotiace správy podporili ten rozhodovací proces. Okrem toho by som rád poďakovali pani, so, pani Somers a tiež všetkým ostatným poslancom, ktorí predložili návrhy. A ako viete, všetky dokumenty, ktoré súvisia s pozorňovacími návrhy, sme zverejnili parlamentu. Ďakujeme pekne, pán komisár, ďakujeme všetkým kolegom, ktorí vystúpili. E, teraz prejdeme k otázke na ústne zodpovedanie, k kvalite štatistických údajov v Únii a k otázke posilnených kontrolných právomocí komisie formou Eurostatu. Prvým rečníkom je pán Otmar Karas na 2,5 minúty. Ďakujem pekne, pán komisár.